Vážení kolegovia, začali by sme s našim plenárnym zasadnutím a konkrétne s hlasovaním. Skôr než začneme hlasovať, rád by som vám oznámil, že výbor EKON predložil opravnú poznámku k textu, ktorý predložil Európskemu parlamentu a bude to v zápisnici z tohto plenárneho zasadnutia v zmysle e, článku 217 4 rokovacieho poriadku. Táto opravná poznámka bude schválená len v tom prípade, ak do 48 hodín niektorá politická skupina a niektorí poslanci teda nepredložia pripomienku.